prerušili minulý mesiac. Zápisnica z prijatých e, textov zasadnutí je k dispozícii. Máte nejaké námietky? Das Protokoll ist genehmigt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, kolegyne, kolegovia, e, záke